Chers collègues, nous ouvrons la séance. Milé kolegyne, milí kolegovia, môžeme začať. Chcem sa ospravediť najskôr v mene pána Albertiniho, ktorý tu nemôže byť s nami dnes. Máte pred sebou program rokovania. Nemáte žiadne pripomienky? Dnes predpoludním budeme skúmať eh, druhé E, druhý návrh e, správy o pokroku Islandu. Chceme preskúmať asi 20 pozmeňujúcich návrhov, ktoré predložili kolegovia k téme tejto správy, ktorú prezentuje Kristian Dan Preda. Pán Preda je tu. Máte slovo. Ďakujem. Pán predseda, budem hovoriť rumúnsky. Naša posledná rozprava vo výbore ohľadom tejto správy sa konala 10. februára a odvtedy došlo k dvom závažným veciam na Islande. Poprvé, islandský predseda sa rozhodol splniť, e, respektíve predložiť dohodu ISEF na referendum, ktoré sa bude konať 9. apríla. A vzhľadom na túto novú situáciu som predložil ústny pozmeňovací návrh k odseku 10 textu, ktorý sme diskutovali vo februári. Prečítam ten pozmeňujúci návrh. 17 February 2011 takes note of the decision berieme do úvahy e, rozhodnutie islandského e, prezidenta predložiť návrh zákona na e, referendum a konanie pre porušenie zmluvy začalo v roku 2010 26. mája proti islandskej vláde. A dúfam, že Je dôležité dodať, že prieskumy verejnej mienky ukazujú, že väčšina e, na Islande schvaluje túto novú zmluvu, čiže väčšina Islandianov by 9. E, apríla zahlasovala za túto zmluvu. E, druhý, druhá dôležitá udalosť je, že zlyhalo 7. kolo rokovaní medzi Európskou úniou, Norskom, Islandom a Fajerskými ostrovmi, ktoré sa týkali E, spoločného e, riadenia e, fondov Makrely a ja som predložil ústny pozmeňovací návrh, aby sa zriadil dobrý základ pre rokovania o týchto veciach s cieľom dosiahnuť dobrú a udržateľnú dohodu o zdieľaní kvót pre makrelu. To je koniec citácie tohto pozmeňujúceho návrhu. A pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy kolegov, podporujem väčšinu z týchto návrhov, pretože podľa mňa pozitívne prispievajú k nášmu návrhu, ale e, je tu viacero návrhov, ktoré nepodporujem. Poprvé, číslo 1 ktoré predkladajú pán Tarenda a pani Sargentini. Myslím si, že táto iniciatíva nie je priamo prepojená s prístupovými rokovaniami a v druhej časti pozmeňujúceho návrhu číslo 1 sa hovorí o vnútornej situácii v EÚ. Opätovne myslím si, že toto nie je relevantné pre e, islandské uznesenie. Pozmeňujúci návrh číslo 2 pána Deva tu sa nedomnievam, že existuje dôvod, aby sme sa obávali, že Islandiania nejako urychlia prešetrovania ISEF. Myslím si, že Islandiania dali dostatok času vyšetrovaciemu výboru a výsledná správa bola veľmi podrobná. Týkala sa finančnej a bankovej krízy, ktorá otriasla Islandom v roku 2008 Chcem ešte pripomenúť, že v súčasnosti tie vyšetrovania proti bývalému premiérovi e, postupujú normálnym tempom. Pokiaľ ide o pozmeňujúci návrh 10, tento pozmeňovací návrh sa týka e, Európskeho rybárskeho alebo rybolovného fondu. Myslím si, že je príliš skoro, aby sme diskutovali o tejto téme, pretože ešte stále sa robí iba screening a rokovacia kapitola, ktorá sa týka rybolovu, ešte nebola ani len otvorená. Preto v tejto fáze nemôžeme podporiť návrh, aby Island bol vylúčený z tejto časti komunitárneho AKI. Je na to príliš skoro. No a na záver som zamietol viacero pozmeňujúcich návrhov, ktoré žiadali vypustenie zmienky o verejnej mienke na Islande alebo v EÚ. Týkalo sa to teda verejnej mienky o pristúpení Islandu do EÚ. Ja toto nemôžem akceptovať, pretože všetky uh, veci, ktoré sa týkajú, alebo všetky zmienky, ktoré sa týkajú verejnej mienky, sú dôležité. E, verejná mienka je veľmi dôležitým politickým aspektom, keď hovoríme o vstupe Islandu do EÚ a my ako poslanci Európskeho parlamentu sa nemôžeme vzdať práva mať názor na túto tému. Minuloročný barometer ukázal, že 56 Islandianov dôveruje Európskemu parlamentu a iba 28 dôverujú Islandskému parlamentu. To znamená, eh, že je to dosť rozporná situácia. Ďakujem za eh, vašu pozornosť. Monsieur Watson. You, like Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som poblahoželať spravodajcovi za správu, ktorú nám predložil. Spravodajca nás informuje o čo možno najdetálnejších informáciách, ale skutočne sa zdá, že aj napriek tomu, že geograficky pochádza e, z priestoru vzdialeného od Islandu, ale predsa je len vyvážená. Nie je to nič také, čo by skupina politická skupina ALDE nepodporila, pod, predložili sme jeden či dva pozmenujúce návrhy v prípravnej fáze, podporujeme všeobecnú e, vyváženosť tejto správy. Zdá sa nám, že sú tu také tri hlavné okruhy. Prvý sa týka otázky ochoty Islančanov vstúpiť do Európskej únie. Teraz očakávame nejaké formálne vyjadrenie tejto ich vôle. Druhá vec sa týka kompenzácií zo strany bank. Myslím si, že dohodu, ktorú sme dosiahli, je dobrá dohoda. Niektoré z miestnych úradov a iných inštitúcií, ktoré investovali do islandských bank, pravdepodobne mali byť viac obozretní, pokým ide o ich vlastné investície a e, návratnosť navratnosť takýchto investícií. Ako uviedol aj pán spravodajca, je tu skutočne detailná správa, ktorá sa týmto zaoberá, ktorá by nás mala uspokojiť, pokiaľ ide o obsah. A tretia otázka sa týka rybolovu, predovšetkým pokiaľ ide o rybolov veľrýb, a na to by sme sa mali pozrieť. Sú tu diskusie, ktoré sú ešte otvorené a tieto diskusie prebiehajú, ale zdá sa, že by sme mali konať citlivo vo vzťahu k tradičným priemyslom v tejto oblasti na Islande, pokiaľ ide o dostatie alebo splnenie záväzkov a udržateľnosti. Jednu otázku, ktorú by som chcel uh, položiť, spravodajcovi. Ide tu o odsek číslo 6, kde sa hovorí o politických kritériách, ktoré súvisia s úlohou ministra spravodlivosti, pokiaľ ide o ustanovovanie súdcov. Zdá sa mi, že je dôležité, aby sme si uvedomili povahu Islandu ako takú. Ide tu o veľmi malú krajinu, ide tu o krajinu, kde každý pozná každého. Ide tu o krajinu, kde niekto tak či tak bude nakoniec musieť urobiť politické rozhodnutie a bude musieť nieť za to zodpovednosť. A to je pravdepodobne aj dôvod, z akého tento systém, e, v rámci ktorého má minister spravodlivosti takéto právomoci. A to je niečo, o čom by sme mali hovoriť aj s občanmi Islandu a s našimi náprotivkami a možno po takéto diskusii budú pripravení pozmeniť túto svoju tradíciu. Ale ide tu skutočne o takú osobitosť tohto, tejto malej komunity a mali by sme to vnímať v celej komplexnosti. Ďakujem. Merci, monsieur Watson. Ďakujem, pán Watson, pani Hautala. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem iba požiadať spravodajcu a skupiny, aby preskúmali ešte raz pozitívne pozmenujúci návrh číslo 1 ktorý sa hovo- kde sa hovorí o podpore islandskej iniciatívy pre moderné médiá. Predložili ho zelený. Myslím si, že aj v právnom zmysle Islandiania robia zaujímavé experimenty v oblasti médií. Snažia sa vyvážiť autorské práva, slobodný prístup k médiám, k informáciám a tak ďalej. Ja by som bola rada, keby spravodajca preskúmal tento pozmeňujúci návrh pozitívne, um, aby sme nechali v konečnej správe aspoň podstatu tohto pozmeňujúceho návrhu. Ďakujem. Ďakujem. Ešte nejaké ďalšie pripomienky? Pán Ferm. Um, Ďakujem pekne, pán predseda. Gratulujem spravodajcu za túto skvelú sprácu. Ja som náhradníkom v tejto výbore, ale som aj vo výbore pre rozpočet, kde sa zaoberáme rozšírením, čiže spadá to pod moju pôsobnosť a sú tu otázky ohľadne pozmeňujúcich návrhov. Myslím si, že postupujem správne. Chcel by som zdôrazniť význam zamietnutia pozmeňujúceho návrhu čísla 17, pokiaľ ide o informácie, pretože tieto informácie budú veľmi dôležité, pokiaľ ide o túto otázku. k tomu sa ešte vrátim. Rozpočtový výbor vysiela delegáciu na Island v maji. Bohužiaľ nemohli sme sa skoordinovať s ministerstvom zahraničných vecí a s výborom pre zahraničné veci, ale podarí sa nám to možno eh, na jeseň ale teraz ideme v maji. Myslím si, že najdôležitejšia vec, ktorá tu je, je treba povedať, že je tu ochota zo strany Islandu, aby sa našli riešenia na veľké problémy. O tom som presvedčený, pokiaľ ide o finančné záležitosti, tieto sú veľmi komplexné a komplikované. Čakáme výsledok referenda. Takisto nám dali jasne najavo, že chcú nájsť riešenie na tieto komplikované záležitosti, ako napríklad rybolov, nežiadajú nejaké výnimky alebo nejaké iné riešenia. Skutočne sa chcia, snažia negociovať a to je veľmi dôležité. Takisto by som chcel povedať, že Island bude pridanou hodnotou pre Európu tak ako z strategického hľadiska, je to veľmi um, rozvinutá spoločnosť, spoločnosť, pokiaľ ide o záležitosti napríklad námorného charakteru, ryborovu, energetiky, čiže záležitosti, kde sa my môžeme od nich učiť. A to je dôležité zdôrazniť. Avšak musíme takisto pochopiť, a to už bolo povedané od pána Watsona, musíme pochopiť, že Island je jedinečný, je to špecifická moderná spoločnosť, ale takisto spoločnosť, ktorá e, obhajuje svoj jazyk, svoju kultúru a svoj spôsob života. A musíme to akceptovať. Musíme nájsť flexibilné riešenia, na tieto oblasti. Mali by sme zdôrazniť dve oblasti, ktoré tu ešte neodzneli, ale ktoré budú citlivé a ide tu o polnohospodárstvo a regionálny rozvoj, pretože sú tu regióny na Islande, ktoré sú absolútne odlišné v porovnaní s modernou spoločnosťou, ktorú v Reykjaviku napríklad môžeme vidieť. A preto by sme mali byť flexibilní, musíme nájsť riešenia na tieto problémy a preto by sme mali mať viac informácií. A preto si myslím, že je dôležité, aby sme zamietli pozmeňujúci návrh číslo 17. Merci. Ďakujem. Ak už si nikto neželá slovo, dostane slovo spravodajca, aby odpovedal. Ďakujem, pán predsedajúci, ďakujem e, veľmi kolegom. E, chcem sa v stručnosti vyjadriť. Pokiaľ ide o odsek 6, e, spomínal to pán Watson, tento odsek je pozitívny odsek, pretože oceňujeme úsilie Islandianov v tom zmysle, že sa snažia o nezávislosť justície. Je to otázka vymenovávania, um, ktorú položila komisia a my nemôžeme túto otázku ignorovať a my v tomto odseku uznávame pokrok, ktorý urobili islandské orgány v tejto oblasti a zároveň si zachovali špecifika svojej malej ostrovnej komunity. Pokiaľ ide o to, čo povedala pani Hautala o prvom posmenujúcom návrhu, ako som povedal e, na úvod, domnievam sa, že táto iniciatíva pre moderné médiá e, to nie je otázka, ktorá by súvislela s prístupovými rokovaniami. A pokiaľ ide o poslednú časť pozmenujúceho návrhu, táto časť tu e, predložili pani Tarandia Sargentini. Tá má za predmet modifikáciu aký možno, že pokiaľ ide ten, o ten zvyšok pozmeňujúceho návrhu, mohli by sme akceptovať v pozmenenej forme, ale toto nie. Ďakujem aj pánovi Fermovi za e, jeho pripomienky. Pokiaľ ide o pozmeňujúci návrh 17, ktorý on spomínal, myslím si, že nie je akceptovateľné, aby sme vypustili odvolávku v tomto odseku. Takže pozmeňujúci návrh 17 pre mňa jednoducho nie je akceptovateľný. Dúfam, že sa na tom zhodneme. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ďakujem. Hlasovanie bude e, toto popoludnie, dnes popoludnie, po výmene názorov s e, pani Eštonovou. Ďalší bod programu rokovania sa týka prvého návrhu iniciatívnej správy pani Muniz. Táto správa hovorí o spôsoboch, ako Európska únia môže konať ako globálny aktér v medzinárodnom prostredí po prijatí Lisabonskej zmluvy. Hovorí sa tu o úlohe Európskej únie v multilaterálnych organizáciách. Aby sme pomohli spravodajkyni, výbor si objednal externú štúdiu. Predtým, než dáme slovo pani Muniz, chcel by som privítať e, dvoch expertov, e, ktorí e, realizovali túto štúdiu, ktorá je tu aj k nahliadnutiu v sále, pán Manuel de la Roca a Vincente Palacio z Alternatívnej španielskej nadácie. A ja ich požiadam, aby nám oznámili veľmi stručne výsledky ich štúdie. Thank you, Mr. President. And thanks very much. Uh, Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem uh, výboru AFET Európskeho parlamentu. Ďakujem za to, že ste nás pozvali, aby sme predstavili uh, túto správu, ktorá sa volá EÚ ako globálny aktér, jej úloha v multilaterálnych organizáciách. Táto správa sa snaží identifikovať niektoré problémy, príležitosti a takisto navrhuje niektoré možné smerovania. Takže toto nie je konečná správa. Je to od, ešte stále otvorené. Takisto otvorené diskusie aj otázkam a veľmi radi by sme počuli od vás nejaké pripomienky. Hlavným cieľom tejto správy bolo zistiť, akým spôsobom EÚ po prijatí Lisabonskej zmluvy môže maximalizovať svoju úlohu v multilaterálnych organizáciách. A na to za týmto účelom sme sa zamerali najskôr na právny základ po prijatí Lisabonskej zmluvy, tým, že sme študovali nové právomoci a rôzne úrovne externej reprezentácie. Vo všeobecnosti sme sa snažili zachytiť eh, súčasnú situáciu a vyvíjajúcu sa úlohu Európskej únie. Chceli sme zachytiť dynamiku EÚ a ako by EÚ mohla byť viditeľnejšia a medzinárodne silnejšia. Zamerali sme sa na výber hlavných medzinárodných organizácií, OSN, systém OSN, rôzne fóra a multilaterálne bezpečnostné organizácie, napríklad ako NATO. My sme nechceli pokryť všetky tieto organizácie na 25 stranách, samozrejme, a snažili sme sa porozmýšľať nad e, tou priepasťou, ktoré sú medzi možnosťami na jednej strane a medzi realitou z zahraničnej služby a spoločnej bezpečnostnej politiky na strane druhej. Európska únia ešte plne nevyužila svoj potenciál na medzinárodnej scéne, ale proces by sme mali chápať ako interakciu medzi inštitucionálnymi výhodami a pokrokmi na jednej strane a internou koordináciou EÚ na druhej strane pôsobí tu posilnený mechanizmus koordinácie. Čiže máme tu na jednej strane darvinizmus, na druhej strane funkcionalizmus a je, to, je medzi nimi rozpor, ale musíme pracovať na oboch stranách. Pokiaľ ide o Lisabonskú zmluvu a ustanovenia o externej reprezentácii EÚ, identifikovali sme určitý problém, ktorý E, sa často objavuje po Lisabonskej zmluve, je menej EÚ a nie viac EÚ. A to e, tým vzniká určité reprezentačné vákum v niektorých delegáciách a v niektorých e, medzinárodných zastúpeniach Európskej únie. My si myslíme, že Európska únia by mala navýšiť svoj alebo zväčšiť svoj súčasný status v medzinárodných organizáciách. Niekedy je čiastočný alebo pozorovateľ mala by sa stať plným členom. A takisto si myslíme, že vysoká zástupkynia by mala maximalizovať kapacity a kompetencie pre, predsedu komisie a tým by zvýšila prítomnosť EÚ e v medzinárodných organizáciách a zabezpečila by aj konzistentnosť e, politik EÚ, napríklad obchod a humanitárna politika. No a na záver takisto sa domnievame, pokiaľ ide o Lisabonské o uznan- ustanovenia, že by, sme, že by Európska únia nemala ani tak e, navyšovať personál e, zahraničnej služby, ale mala by ho zvyšovať skôr kvalitatívne, zlepšovať ho kvalitatívne. Tak, aby e, zahraničná služba mohla reagovať rýchlejšie v medzinárodných organizáciách alebo aj vo finančných organizáciách. Máme aj niekoľko návrhov pre parlament Európskej únie, napríklad Potrebujeme lepší mechanizmus pre dohody, protokol o, pre akcie, napríklad pre také situácie ako teraz v Líbii. A Európsky parlament, myslíme si, že by mohol pravidelnejšie poskytovať praktické odporúčania a správy vysokej zástupkyni. No a na záver, to bolo za moju stranu, pretože e, môj kolega sa bude venovať hospodárskym otázkam. Pokiaľ ide o SN, Ehm, reforma systému OSN je absolútnou prioritou, to je jasné. A pokiaľ ide o valné zhromaždenie, ehm, prioritou pre EÚ je urobiť pokrok zo súčasného štatútu pozorovateľa a takisto by sme mali využívať, mali by sme redukovať centristickú logiku OSN. Pokiaľ ide o bezpečnostnú radu, nemyslíme si, že by EÚ mala mať e, miesto, jedno, jedno kreslo v tejto rade, to je nerealistické. Skôr odporúčame e, tam dať nových e, permanentných stálych členov, aby sa obmedzilo používanie práva VETA a takisto by Európska únia E, mala e, zvýšiť svoje úsilia v oblasti bezpečnosti a obrany. E, pán predsedajúci, dovolte, najskôr by som sa chcel poďakovať Európskemu parlamentu a výboru AFET za to, že ste nás pozvali a za to, že môžeme odprezentovať túto našu správu. Ja by som Veľmi stručne chcel spomenúť naše odporúčania, ktoré sa týkajú troch organizácií, ktoré sú veľmi dôležité. Medzinárodný menový fond, G20 a Svetová banka. Medzinárodný menový fond, reprezentácia a štatút EÚ v tejto organizácii je asi najdôležitejší e, príklad nekonzistentnosti v nadnárodnom orgáne ktorý má globálny význam. Mandát tejto organizácie kombinuje na e, jednej strane e, výlučnú kompetenciu Európskej centrálnej banky, ktorá má fiškálne právomoci a iné, ale e, takisto sa tu presadzuje stále viac EÚ EU koordinácia. Európska únia je tu ako pozorovateľ a EÚ e nie je členom e, Medzinárodného menového fondu, čiže nie je vo výkonnej rade ani, ani v rade guvernérov MMF. Ani Euroskupina, ani Európska komisia nemajú formálne ani neformálne zastúpenie v rade Medzinárodného menového fondu. E, povaha výkonnej rady MMF sa skladá skôr z menších štátov, 5 e, veľkých e, akcionárov tam má e, svoje miesto a a to je vlastne záležitosť z minulosti preto si myslíme, že súčasná situácia do istej medzi obmedzuje kapacitu Európskej únie, pokiaľ ide o koordináciu takéto koordinovanej spolupráce. Myslíme si, že zmena je nutná, pokiaľ ide o štruktúru tejto výkonnej rady. Mali by sme sa zamyslieť na súčasné záležitosti aj Medzinárodný štatút únie. Pokiaľ ide o túto oblasť, navrhujeme tu že Európska únia by sa mala snažiť, eh, snažiť byť stálym pozorovateľským členom tejto rady v závislosti od konkrétnych záležitostí. V strednodobom výhľade je dôležité, aby sa zosúladila spolupráca všetkých európskych krajín a vš- dvoch e, výkonných riaditeľov. Dvoch za európske, členské štáty Európskej únie a dvoch za krajiny mimo Európskej únie. Je veľmi zaujímavé si všimnúť, že za rok alebo dva je Pardon, ale rečník hovorí príliš rýchlo a obsah sa dá iba popísať. Treba, dosiahnuť v roku, treba sa držať dohody, ktorá bola dosiahnutá v roku 2010 a Pokiaľ ide o tieto dve krajiny, ktoré budú v IMF, je dôležité, aby jednoducho sa držali a využili možnosti, ktoré majú na to, aby podporovali štatút Európskej únie, tak ako to bolo vytýčené. Prvý dátum dohody IMF počíta s, limi- s limitovaným, s obmedzenými možnosťami e, miest, ktoré sú vyčlenené pre túto, pre túto oblasť. Máme pocit, že prvý, že začiatok roku 2012 by mohol byť dobrou príležitosťou na to, aby Európska únia predložila návrh na vytvorenie e, priestoru, kde sa bude voliť táto Európska výkonná rada, na to, aby sme prešli k tomu postupu, že by sme mali jedno, jedno miesto za Európsku úniu práve v tejto výkonnej rade. Súčasná. Svetová banka, pokiaľ ide o situáciu v Svetovej banke, tam je to podobné ako tu, nakoľko to súvisí predovšetkým s tým, aký je systém v jednotlivých volebných systémoch členských krajín, ktoré sú ako keby zastaralé. A členové Európskej únie častokrát musia spolupracovať s predstaviteľmi a reprezentantmi krajín, ktoré sú mimo Európskej únie na to, aby sme mali jednotnú, jednotného reprezentanta alebo predstaviteľa tejto situácie, nie je možné, pretože politiky nevspadajú výlučne do kompetície Európskej únie. Pokiaľ ide o, o Európsku, Svetovú banku, Svetová banka nemá jednoducho kompetencii, pokiaľ ide o monetárnu politiku. My navrhujeme, aby Európska únia združila svoje zastúpenie do jedného výkonného riaditeľa vo výkonnej rade a to by bola, to by bola súčasť širšej reformy Svetovej banky a táto reforma by mala zahrňať aj o zrušenie práva veta USA vo výkonnej rade Svetovej banky. My si myslíme, že rovnako by sa to mohlo realizovať aj vo viacerých multilaterálnych bankách rozvojových štátov, napríklad v Africkej rozvojovej banke. Na záver e, Európska únia a G20. Existuje, e, existujú štyri európske štáty, Francúzsko, Taliansko, Nemecko a Spojené kráľovstvo, ktoré sú zastúpené v stálom členstve G20 a takisto Španielsko je tam prizvané a tu na, e, je vlastne viacnásobná e, reprezentácia na národnej aj supranacionálnej úrovni. Pretože aj predseda komisie sa zúčastňuje na samitoch G20. My si myslíme, že európske zastúpenie by sa to mohlo zlepšiť dvomi spôsobmi. A, a e, rozhodli by sa napríklad e, v EÚ, že či tam má byť zastúpený predseda komisie alebo pre, prezidenti spomínaných štátov. Domnievame sa, že Európska únia by sa mala snažiť prepojiť OSN a G20 lepšie, aby G20 um, mala legitimitu, ktorú môže mu dať iba OSN. Uh, sú tu dve možnosti. G20 sa môže stať ministerským orgánom ad hoc a takisto uh, podporiť ECOSOC, ktorý by sa stal uh, centrálnym fórom pre sociálnu a hospodárskú politiku, tak ako Pán predseda prerušuje e, rečníka a hovorí mu, aby hovoril pomalšie. No a potom menej ambiciózna e, varianta G20 aj OSN by mali e, pracovať oddelenie. Čiže G20 by nemala formálnu legitimitu, ale právomoc schvalovať konečné akty ECOSOKu. Ďakujem. Merci. Euh, je donne la parole à la rapporteure, Madame Munoz. Pani Munoz, spravodajkyňa, bude mať teraz slovo. Ďakujem, pán predseda. Nikomu určite neuniklo, že e, globálne respektíve kolektívne riešenie spoločných problémov sa nachádza v kritickej fáze. Sú medzinárodné inštitúcie a orgány, ktoré fungovali už od druhej svetovej vojny, ale počet tém, ktoré e, sa preberajú na medzinárodných fórach, rastie závratným tempom. Tieto medzinárodné organizácie riešia tieto témy. Niektoré organizácie e, sú úplne zavalené prácou, vytvárajú sa nové neformálne skupiny, koalície, kluby, ktorých úlohou je riešiť špecifické témy a ktoré spochybňujú oprávnenosť existencie a fungovania medzinárodných organizácií. Multipolárny mechanizmus komplikuje princíp globálneho vládnutia. Zdá sa, že e, neexistuje v tomto smere žiadny strategický plán. Okrem toho dôležití aktéry ako napríklad Európska únia majú napríklad problémy so svojou vnútornou štruktúrou. Lisabonská zmluva chce z Európskej únie e, urobiť globálneho hráča nová inštitucionálna štruktúra, ktorá vznikla, prispieva k tomu, aby e, táto správa a stanovisko Európskeho parlamentu k tomu, ako by Európska únia mala uplatňovať svoju úlohu v medzinárodných e, organizáciách. Európska únia v oblasti HDP, respektíve ako vojenský aktér, ako prispievateľ do rozpočtu OSN, do jeho fondov a programov, ako najväčší darca e, má dôležitú rolu. Okrem toho máme Lisabonskú zmluvu, ktorá dáva vonkajším aktivitám Európskej únie úplne iný rozmer. Každopádne e, zmluva v mnohých oblastiach nie je úplne jasná, napríklad pokiaľ ide o e, kompetencie a je aj e, inštitucionálne veľmi komplikovaná, najmä pokiaľ ide o zastúpenie smerom na vonok. Sme medzinárodnou spoločnosťou zakladajúcou sa na štátoch. Európska únia ako taká nie je štátom. Je to veľmi zložitý multilaterálny mechanizmus. Musíme však e, si povedať, akým spôsobom by sa medzinárodná štruktúra mohla reformovať a akým spôsobom sa do tejto medzinárodnej štruktúry môže začleniť Európska únia. Rôzne e, prvky e, hovoria a nasvedčujú o tom, že táto správa nemôže byť správou lineárnou. Hovorí sa tu o mnohých medzinárodných organizáciách E, pozerám sa v návrhu správy e, napríklad na požiadavky e, na to, aby Európska únia mohla fungovať ako celosvetový činiteľ v mnohonárodných organizáciách. A vidím tu šesť hlavných kapitol, ktoré sú rozdelené do pododstavcov, ktoré sa vzťahujú na e, rôzne mnohostranné organizácie, v ktorých si myslíme, že Európa môže zohrávať dôležitú úlohu. Máme tu všeobecné aj špecifické odporúčania pre EÚ a pre členské štáty, ako zaistiť efektívne a koordinovanejšie zastúpenie Európskej únie na medzinárodnom poli. V prvom odseku e, sa hovorí o posilnení e, funkcie EÚ v mnohostranných organizáciách. E, nachádza sa tu odvolávka na schopnosť Európskej únie konfigurovať mnohostrannú spoluprácu či viesť e, spoločné akcie pri riešení globálnych víziev. Chceme posúdiť európsky príspevok k reforme týchto organizácií a chceme tiež vyhodnotiť e, to, akým spôsobom Európska únia môže mať prospech z týchto reforiem, aby sme mohli podporiť aktívnejšiu úlohu týchto organizácií. Európska únia by mala mať strategický prístup a koherentné kritériá pre svoje zastúpenie e, smerom na vonok a systematicky revidovať existujúce usporiadania, ktoré fungujú pre zastúpenie Európskej únie v súčasnej dobe. Aby Európska únia um, postúpila o stupienok um, nahor vo všetkých organizáciách, v ktorých je teraz zastúpená, aby sa uh, racionalizovala kolektívna diplomácia. Pokiaľ ide o exkluzívne kompetencie Európskej únie, Odporúča sa v prípade exkluzívnych eh, kompetencií podľa slov našich expertov by teda Európska únia mala byť zastúpená ako taká napríklad, eh, eh, ako je to v rámci VTO. Opačným prípadom je pozícia Európskej únie na konferencii o klimatických zmenách. Tam sú kompetencie v rukách členských štátov a často sa tu ozývajú aj rôzne niekedy rozporu plné hlasy. Pokiaľ ide o zdieľané kompetencie, e, tam by malo e, byť aj členstvo Európskej únie spoločne s členstvom európskych štátov. Po druhé, rola Európskej únie v systéme OSN. Vyzývame samozrejme k posilneniu e, novej inštitucionálnej rovnováhy medzi G20 a OSN, mm, efektívna účasť na valnom zhromaždení by mala byť zabezpečená. Pripravuje sa e, schválenie e, rezolúcie ktorá umožní e, túto efektívnu účasť Európskej únie v inom zmysle, než tomu bolo doteraz. Rada bezpečnosti. Cieľom je reforma Rady bezpečnosti. Ostatné udalosti a vôbec posledné roky ukázali, že Rada bezpečnosti nezodpovedá požiadavkám, e, ktoré na ňu e, kladie medzinárodné spoločenstva. Konečné, konečným cieľom by malo byť členstvo únie v Rade bezpečnosti. Ale to nie je ani tak dlhodobý cieľ, ako skôr zbožné prianie. E, dovtedy by sme však e, mali mať lepšiu koordináciu a mm, spoluprácu s členskými štátmi, ktoré majú stále miesto v Rade bezpečnosti. E, po tretie, finančné inštitúcie. Medzinárodný menový fond. Tam je Európska únia zastúpená skutočne veľmi neefektívne. Jej zastúpenie obmedzuje pôsobnosť Európy v tejto oblasti, aj keď Európska únia má výlučné kompetencie v menových záležitostiach. Preto chceme navrhnúť jedno spoločné e, miesto pre Európsku e, úniu vo výkonnej rade. Pokiaľ ide o Svetovú banku, je dôležité získať tam miesto pozorovateľa, vo výkonnej rade a tiež by bolo dobré združiť všetky členské štáty do jednej európskej skupiny. Pokiaľ ide o bezpečnostné organizácie, najmä OECD a NATO, tam sa usilujeme o štatút pozorovateľa v e, NATO aby sme sa e, prispôsobili duchu Lisabonskej zmluvy a tiež, aby sme vytvorili nové strategické partnerstvo medzi Európskou úniou a NATO. Pokiaľ ide o OBSE, vysoká predstaviteľka by mala byť e, zastúpená ako predstaviteľka Európskej únie. Pokiaľ ide o radu, Európy, parlament a ostatné inštitúcie e, sa usilujú o to, aby boli uskutočnené e, zmeny potrebné na to, aby Európska únia ako e, člen Rady Európy mohla ratifikovať Chartu základných práv. Rada bezpečnosti má pre Európsku úniu trochu zvláštny charakter, hovorí sa o tom aj v zmluve. A OECD, ďalšia významná organizácia, tam e, by Európska únia mala z pozorovateľa sa stať plnoprávnym členom a opäť narážame na to, že tu sú na jednej strane výlučné kompetencie a na druhej strane kompetencie zdieľané. Po šieste, komplikovaná problematika a síce diplomácia pri eh, samitoch G8 a G20. Európska únia by sa týchto procesov určite mala zúčastniť a byť tam plne eh, zastúpená napríklad na schôdzach eh, ministrov hospodárstva na zasadnutiach G8. Keď sa pozrieme na mm, výlučná zdieľané kompetencie v oblastiach, kde G20 má stále väčší vplyv. Hľadáme e, možnosť, aby e, členské štáty hľadali e, možnosť pre čo možno najväčšie zapojenie Európskej únie na schôdzach G20. Takže toto je tých 6 najdôležitejších eh, kapitol, na ktoré sa zameriava moja správa. Samozrejme som otvorená, pokiaľ ide o vaše pozmeňovacie návrhy. Aj ja predložím pozmeňovací návrh, pretože som mala pomerne málo času na vypracovanie tejto správy a celá rada, celý rad aspektov ešte nebol dopracovaný. Takže aby sme to celé konkretizovali a prišli aj s novými myšlienkami, očakávam teda od vás eh, nové návrhy. Eh, Fundación Alternativa ďakujem za ich štúdiu, ktorá nám bola predložená. Je to skutočne veľmi dôležitá, veľmi konkrétna štúdia, obsahuje nové myšlienky, ktoré môžu byť užitočné e, k tomu, aby parlament zaujal stanovisko na e, túto dôležitú, k tejto dôležitej problematiky, ktorú riešime po prvýkrát vo chvíli, kedy je potrebné sa touto problematikou zaoberať. Ďakujem tiež sekretariátu nášho výboru za pomoc pri e, vypracovaní tejto správy a ďakujem tiež za spoluprácu medzi e, touto záležitosťou a uzneseniami tohto parlamentu, e, valným zhromaždením OSN. Často nám tu ale chýba ešte e, koordinácia medzi členskými štátmi Európskou úniou. My sa však snažíme v rámci nášho výboru dosiahnuť synergie medzi jednotlivými aspektami, na ktorých pracujeme a ktoré sú naozaj veľmi úzko prepojené. Zastupcovia Európskej komisie a Európskej služby pre e, vonkajšie záležitosti, ktoré sa zaoberajú mnohostrannosťou, sa s nami zišli a predostreli cenné návrhy, ako sa oni pozerajú na úlohu Európskej únie v rôznych organizáciách. Takže aj im sa chcem poďakovať a ďakujem tiež všetkým ostatným ostatným, ktorí sa podielali na vypracovaní návrhu správy v takom krátkom čase, ktorá teda e, je e, kratšia, ako sme pôvodne zamýšľali, pretože máme skutočne veľmi striktné lehoty, pokiaľ ide o preklady a všetky ďalšie požiadavky, e, ktoré na nás kladie inštitúcie. Takže správa nie je taká dlhá, ako by som si to prijala, ale chceme ju ešte vylepšiť prostredníctvom pozmeňovacích návrhov a dúfam tiež, že spolu s tieňovými spravodajcami sa nám podarí predložiť kompromisné pozmeňovacie návrhy a že tak sa dopracujeme ku konsenzuálnej správe, pretože si myslím, že e, výsledkom by mala byť pozícia parlamentu ako inštitúcie. Táto e, správa je dôležitá, ako som už spomínala na začiatku, pokiaľ ide o jej obsah. Chceli by sme ju prezentovať v rámci e, rozpravy na pléne s pani Eštonovou a tiež v rámci širšej rozpravy o úlohe Európskej únie v medzinárodnom spoločenstve. A toto je jeden z aspektov účasť Európskej únie v mnohostranných organizáciách. Takže dúfam, že to bude možné a dúfam, že sa rozpráva o tejto správe e, pridruží k tej veľmi dôležitej rozprave o činnosti Európskej eh, únie na medzinárodnom poli, pretože práve tam môže Európska únia prispieť k vytvoreniu novej štruktúry medzinárodnej spoločnosti. Ďakujem. Ďakujem pani Munisi. Je tu zapísaných e, viacero rečníkov. Každý bude mať cirka dve minúty, pretože máme veľmi veľa vecí na programe rokovania. Teraz dostane slovo pani Hautala za výbor pre ľudské práva. Ďakujem pekne, pán predseda. Nebudem hovoriť dlhšie ako dve minúty. Ďakujem pekne, pani Munis. Urobili ste výborný návrh správy a tieto odporúčania pokiaľ ide o to, aby kde ste požiadali vysokú predstaviteľku, aby prešla s, bielým, biel, s bielou knihou na, ohľadne tejto témy. Je to veľmi dobré, pretože v tomto zmysle je, stanoven, je vlastne ustanovené, sú ustanovené priority Európskej únie vo vzťahu k vonkajším záležitostiam a ide o posilnenie multilateralizmu, pokiaľ ide o stratégiu bezpečnosti od roku 2003. Musíme sa zabrať aj otázku legitimity, legitimnosti v širšom zmysle a takisto aj pokiaľ demokratizáciu globálneho riadenia, ako Európska únia môže podporiť takúto myšlienku. Myslím si, že toto je úzko prepojené s tým, čo povedal pán Lambsdorff. Vyjadrí sa k tomu aj moja kolegyňa Lochpílerová. Som presvedčená o tom, že musíme nájsť silnejšie možnosti, kde by Európsky parlament mohol užšie kontrolovať e, aktivity OSN, možno aj formou posilnenia valného zhromaždenia. Pokiaľ ide legitímnosť multilateralizmu, o ktorom tu hovoríme, počuli sme tu, počuli sme tu výborné myšlienky, pokiaľ ide o ECOSOC OSN, ktorý by mohol byť takým mediátorom Akým spôsobom by sme mohli posilniť rastúcu, rastúce právomoci? Chceme podporiť myšlienku, že by mali mať silnejší hlas v medzinárodných organizáciách. Chceme tu vytvoriť určité podmienky. Môžeme vôbec takýmto smerom uberať. Je na to Európska únia dostatočne silná? A potom by som ešte chcela povedať, že pokiaľ ide o vyváženosť viacerých záujmov, to je takisto dôležité pre Európsku úniu. Musíme sa sústrediť na to, ako vyvážiť obchodné záujmy a iné oblasti, ako napríklad o ochranu životného prostredia a tak ďalej. A práve v tejto oblasti Európsky parlament urobil výbornú správu na ktorú by sme nemali zabúdať. A takisto by sme e, mali využívať aj obchodné nástroje, ktoré tu máme inovatívnejším spôsobom. Chcela by som povedať, že Google v Európskom parlamente hovoril o cenzúre v Číne, čo môže byť porušením e, pravidiel e, VTO. A pokiaľ ide o koordináciu a spoluprácu s inými organizáciami, myslím si, že Európska únia by mala byť oveľa viac otvorená a mala by brať do a mala by spolupracovať s OBSE e, užším spôsobom, pretože pokiaľ o ľudské práva. Dalo by sa povedať viac, ale myslím si, že dve minúty som už vyčerpala. Merci, Ďakujem pani Hautala, pán Lambsdorff, predseda pracovnej skupiny pre e, vzťahy medzi EÚ a OSN. Ďakujem, pán predseda. Hovorím teraz ako tieňový spravodajca e, pre správu pani kolegyne Muniz, ktorú považujem za veľmi dobrú. Musím to povedať hneď, že je e, to v mojich očiach správa, ktorá vychádza z tejto štúdie a skutočne mám vynikajúci dojem. Je to excelentná práca, ako sa ako zaobchádza s faktami. Najdôležitejšie je e, mať diferencovaný prístup. Nedá sa vystupovať vo všetkých týchto organizáciách podľa jednotného e, receptu a e, toto je veľmi dobre vyjadrené aj v predloženej správe. Domnívam sa, že často Častá oneskorená reakcia Európskej únie je často problémom je to vlastne pekne vyjadrené vetou we are all represented but uh, underperforming. Máme veľa aktérov a nevystupujeme často uh, konzistentne a uh, často zbytočne len koordinujeme bez nejakých výsledkov. E, Rád by som tu povedal dve, e, tri veci. Čiže smer, ktorým sa správa uberá a zdieľam. E, odborná analýza v rámci štúdie je výborná a musíme zvážiť, či tá správa nemá byť ešte politickejšia, pretože ako pani Hautala povedala, čas dozrel. Máme novú Lisabonskú zmluvu, novú zahraničnú politiku. Aktuálne je teda kríza a je to vlastne niečo pre ľudí, ktorí sa tým zaoberajú, ale musíme do do toho zakomponovať politickú, politické posolstvo. Potrebujeme e, urobiť e, kvantový e, skok v našich požiadavkách na Európsku úniu, čo sa týka odporúčaní a tak ďalej, pretože toto musí byť potom posolstvo, ktoré s ktorým prídeme e, aj v rámci našej plenárky. Navrhol by som, aby e, Ačko vodné ustanovenie bolo vypustené, pretože Bčko považujem za vynikajúce. Ačko to je trochu akademické, e, hovorí sa o procesoch globalizácie, o systematických chybách týchto procesov a ja tam mm, vidím skutočne len politickú diskusiu, ale v úvodnom ustanovení B je vynikajúci text, ktorý skutočne nás uvedie do problematiky. Čo sa týka úvodného ustanovenia H, mám otázku, či skutočne vlastne vo Svetovej banke k tej reforme, o ktorej sa tu hovorí, sa už, teda, či táto reforma sa už uskutočnila. Takže tam som si nie úplne istý. Um, Možno by sme mohli poukázať na jeden veľmi dobrý príklad, kde Európska únia veľmi dobre spolupracuje e, v multilaterálnom kontexte, síce operácia Atalanta, kde sa spolupráca z e, NATO skutočne veľmi e, podarila. Takže toľko naše prvé pripomienky. Predložíme pozmeňovacie návrhy, ale čo je dôležité je, že ten smer, ktorým sa správa uberá, má plnú podporu našej politickej skupiny. Merci, monsieur Lomzor. Monsieur Kukan. Pán Kukan. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda, stručne. Myslím si, že predmet tohto stanoviska má e, niekoľko rozporných prvkov. My všetci chceme posilniť úlohu EÚ ako globálneho hráča na svetovej scéne. Ehm, medzinárodná situácia nedávno sa vyvíjala dramaticky a je logické, že ak EÚ chce byť e, rovnocenným partnerom ostatným globálnym hráčom, máme nových hráčov ako India, Brazília, Čína, tak potom naozaj musíme mať e, lepší výkon, musíme sa posilniť vnútra, musíme posilniť našu úlohu v medzinárodných organizáciách. Myslím si, že stanovisko pani Muniz je dobrý základ na ďalšiu diskusiu a takisto by som e, chcel oceniť, že prišli dvaja hostia zo Španielska. Páči sa mi ich prístup, ktorý nie je teoretický alebo akademický, ale snaží sa dať na stôl nejaké návrhy. Toto je moja reakcia na túto správu, pretože správa obsahuje naozaj veľmi správne myšlienky. Možno je ich až príliš veľa. Ja som proti tomu, aby sa to ešte viac zväčšovalo, pretože si nemyslím, že tento dokument by mal byť akademický, ale mal by slúžiť ako pragmatický dokument na to, aby sme mali stratégiu konkrétnych vecí, ktorými Európska únia môže tieto ciele dosiahnuť. Pretože uznesenia ako toto, tých je strašne veľa a my potrebujeme konkrétne konanie, konkrétne výsledky. Takže potrebujeme aj pozmeňujúce návrhy, ktoré by zlepšili takýmto spôsobom stanovisko. <coughs> Ďakujem, pán Kukan. Pán Prody? Eh, eh, Ďakujem, pán predseda. Ďakujem tiež pani spravodajkyni. Eh, chcel som sa vyjadriť trochu obecnejšie. A to preto, že som presvedčený o tom, že Lisabonská zmluva príliš trpí medzivládnym prístupom. Globalizácia už odstránila určité aspekty suverenity u členských štátov a je potrebné, aby e, sme sa e, tejto suverenity teraz ujali a spoločne ju spravovali v EÚ. A ona je e, za týmto účelom dobrým nástrojom. Nejde tu o to, aby sme ustupovali alebo niekomu postupovali suverenitu EÚ, ale o to, aby sme uznali, že čas suverenity bola stratená. Jediný spôsob, ako ju e, znovu získať, je spoločne a konsenzuálne ju ďalej spravovať prostredníctvom Európskej únie. To je smer, ktorým sa musíme vydať práve preto, že globalizácia je tvrdým faktom zúčastňujeme sa globalizácie a to prostredníctvom nástrojov, ktoré musia byť porovnateľné s nástrojmi iných veľkých krajín, ktoré spolupôsobia na tejto scéne. To je podľa mňa myšlienka, ktorú musíme mať neustále na pamäti a neustále e, ju v texte sledovať. Po druhé, by som chcel povedať, že demokratizácia medzinárodných inštitúcií je niečím, o čo sa musíme snažiť všetkými prostriedkami. E, s tým súvisí aj racionalizácia. Aj tá má byť našim cieľom. Všetky inštitúcie Bretton Woodu, Svetová banka, Medzinárodný e, menový fond, musia e, byť súčasťou jedného systému OSN aj spolu s e, VTO. Aby teda bolo možné na jednej strane podnecovať k dobrému správaniu sa a na druhej strane uvaľovať sankcie v prípade zlého správania sa. Myslím si, že toto by mala byť orientácia Európskej únie, ktorá je uznávaná ako nástroj účastie na globalizácii, aby teda Európska únia takýmto spôsobom mohla sa stať silným hráčom usilujúcim o demokratizáciu a racionalizáciu medzinárodných organizácií, aby sa tieto organizácie stali nástrom k pokroku a mieru vo svete. Ďakujem, pán Prody, pani Gomez. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcela poďakovať pani Munisovej za výbornú správu. Je skutočne veľmi komplexná, identifikujú sa tu konkrétne problémy a ponúkajú sa aj riešenia. Vidím, že Maria sa skutočne snažila nájsť konkrétne riešenia, ktoré by mohli byť podporené formou dohody koncenzu. Avšak chcela by som povedať, že je úlohou nášho parlamentu my by sme mali byť ambiciózni my musíme identifikovať problémy a ponúknuť riešenia. Myslím si, aj z vlastnej skúsenosti sa to potvrdilo, že pokiaľ ide otázka reformy Bezpečnostnej rady, to je kľúčová otázka. Európska únia má teraz príležitosť formou aj vďaka Lisabonskej zmluvy, aj na základe záväzkov a cieľov, ktoré pre nás z toho vyplývajú. Máme tu príležitosť konečne urobiť zmenu, ak budeme ambicioznejší, ak budeme skutočne tlačiť na reformu Bezpečnostnej rady. Môžeme to konečne spustiť. Ak by sme sa dohodli, my tu v parlamente, akým spôsobom by sme mohli byť prezentovaní v tejto bezpečnostnej rade. To znamená, nehovoríme tu iba o, o, o názoroch, že by sme chceli miesto v rozšírenej bezpečnostnej rade to je iba minimálna úroveň, o ktorej by sme mali hovoriť. Mali by sme sa snažiť o viac, ak takáto myšlienka vodcovstva nepríde z parlamentu, tak jednoducho nepríde od našich národných parlamentov ani zo strany komisie. Ak zoberieme stav veci do úvahy. Čiže je to príležitosť pre parlament, aby bol skutočne ambiciózny, aby hovoril o rozšírení a správnom zastúpení a čo to znamená v zmysle zodpovednosti. Podľa mňa to je skutočne zaujímavé, ak zoberieme do úvahy. Máme tu tri veľké štáty ako Nemecko, Brazília a India, ktoré sa snažia byť súčasťou, mať stále miesto v Bezpečnostnej rady, ktorí sa jednoducho nevyjadrili v nedávnej dobe. Ako môžu prebrať takúto zodpovednosť a potom, pokiaľ ide o takéto dôležité rozhodnutia, jednoducho sa zdržia hlasovanie. Neviem, aké mali na to dôvody, ale v každom prípade mali byť oveľa rozhodnejší, oveľa afi- afirmatívnejší, pokiaľ ide o takéto dôležité rozhodnutie. A potom ešte pokiaľ ide o otázku VETA. Uh, nebudeme mať žiadnu reformu, ak, by sme, ak neurobíme revíziu, pokiaľ ide o právo moc VETA. VETO častokrát paralizovalo celú bezpečnostnú radu. Čiže myslím si, teraz nepôjdem k detailným bodom, ktoré už dobre poznáme, ale práve v týchto oblastiach by som skutočne uh, e, chcela, aby sme boli ambicioznejší a odvážnejší a urobíme nejaké návrhy. Ďakujem. Nech sa páči, pán Galer. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne našej kolegyne a ďakujem za túto komplexnú správu. Ja sa budem sústrediť iba na dva odseky, na bod 11 a na bod 12. Podporujem samozrejme bod 11, tak ako je v tom znení, aké tu máme. Dúfam, že v budúcnosti budeme lepšie rozhodnutia robiť, pokiaľ ide o organizovanie väčšiny v zmysle toho, že by Európska únia mohla byť reprezentovaná aj na valnom zhromaždení OSN. Dúfam, že sme sa poučili z našich e, pochybení v minulosti, keď sme v decembri v Kinčáze mali stretnutie e, krajina AKT, tak ministerka z Goliany hovorila, ako to celé prebiehalo a jednoducho takto to nemôže prebiehať, ako to bolo. Ide tu o zastupiteľa Európskej únie, ktorý deň pred hlasovaním sa prišiel na to stretnutie a povedal, alebo hľadal podporu deň pred hlasovaním za svoj návrh. A bola tu odpoveď, že my tu máme iným, spôsob na to, ako sa rozhodujeme, pokiaľ ide hlasovanie. Nedá sa to urobiť z večera na ráno a preto sa to aj celé nepodarilo. A preto chcem, aby sme skutočne mali aj v budúcnosti právo alebo právomoc na to, aby sme jednoducho organizovali veci lepšie. Myslím si, že by sme mali byť v budúcnosti ambicioznejšie, tak ako to tu bolo aj spomenuté, nielen pokiaľ ide o členské štáty, aj ich zodpovednosť, pokiaľ ide o informáciu, čo sa deje v Bezpečnostnej rade, to takisto patrí k takejto spolupráci a koordinácii. Odkedy máme Lisabonskú zmluvu a sa spoločne rozhodujeme, pokiaľ ide o bezpečnostnú situáciu, mali by sme nájsť spoločný bod spoločné východisko, ktoré by viedlo k tomu, že tie členské štáty, ktoré sú bezpečnostné rade, aby skutočne zastupovali spoločné stanoviská všetkých členov. A myslím, že tak, ako sa nám to podarí aj na Rade ministrov zahraničných vecí, kde dojdeme k dohode a koncenzu, tak by sa to takisto malo pretaviť aj v jednotnom e, alebo jednomyselnom hlasovaní, pokiaľ ide o reprezentáciu Európskej únie Bezpečnostnej rade OSN.